Protokol a prijaté texty z 5. júla, protokol z toho istého dňa sú rozde, rozdané. Máte prosím námietky? E, nie je tomu tak, takže protokol.